Ehm, okamžite zaskočia, e, keď nebudem mať dostatočné vedomosti na to, aby som zodpovedal vaše e, otázky. Mám tu stáleho zástupcu e, v Bruseli, ktorého poznáte z jeho bývalých aktivít v parlamente a v rade pána Bena Knapeho. Naposledy v maji sme, si, sme sa stretli v maji a hovorili sme o úlohe Európskej investičnej banky pri európskom raste a zamestnanosti. Dnes vám môžem povedať, že o 4 alebo 5 mesiacov neskôr eh, banka môže povedať, že budeme môcť naozaj poskytnúť to, čo sme slibili v roku 2013. Eh, je to naozaj odvážne vyhlásenie, ale 40% zvýšenie eh, aktivít banky v priebehu jedného roka a s prakticky tým istým počtom ľudí, pretože tí noví ľudia, tých 8% iba pomaly prichádza a zaškolujeme ich a musím povedať, že to, čo sme dosiali, je naozaj neuveriteľné, čo sa nám podarilo. Takže veľmi pekne ďakujeme za to, že ste podporili našu prácu. Eh, ďakujeme za to zvýšenie, pretože bez toho by sa nám to banke nebolo podarilo a takisto eh, môžem eh, povedať, že jednoducho sa nám darí poskytovať to, čo by sme mali dnes. Môžeme podporiť externé aktivity v priebehu nasledujúcich 7 rokoch podľa finančného rámca na roky 2014 a 2020. Niekedy vonkajšie činnosti nedostávajú primeranú pozornosť. Aspoň ja si to myslím, pretože máme tak veľa práce e, s výzvami, e, ktoré treba naplniť, e, pokiaľ ide o rast zamestnanosť a inovácie v Európskej únii, aby sa ekonomika znova rozbehla, že na to nemáme čas. Ale z času na čas je dôležité pozrieť sa cez hranice a zistiť, ako sa Európe darí vo svete, pretože situácia sa mení dynamicky a veľmi rýchlo. Ako vyzerá naša konkurencieschopnosť v ďalších rokoch, ďalších desaťročia, čo môžeme urobiť, aby sme posilnili našu pozíciu na trhoch, kde musíme znova získať e, technologické alebo ekonomické výhody. E, toto sú otázky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre budúcnosť európskych občanov. Je veľmi dôležité, aby sa aj Európska banka zúčastnila týchto aktivít pre zabezpečenie dlhodobej e, bezpečnosti a zaistenia obyvateľov v ekonomickej oblasti. My ako Európska banka sme jediná finančná inštitúcia, e, ktorá je právne viazaná e, podporovať politiky Európskej únie v e- Európskej únie a mimo nej. A sme jediná inštitúcia, kde Európania môžu robiť rozhodnutia autonómne Očividne uplatňujeme európske normy a ciele vo všetkých oblastiach zodpovednosti. Keď je napríklad o verejné obstarávanie, o životné prostredie, o boji proti jurisdikciám, ktoré nesplňajú normy. Máme takisto aj mandát, ktorý platí aj mimo hraníc Európskej únie veľký záujem Európskeho parlamentu o mandát EIB e, dokazuje aj viac ako niekoľko sto pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu boli predložené. Sú tu isté rizika, ktoré vyplývajú pre e, našu banku e, v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo, ale aj mimo Európskej únie náš e, mandát e, hovorí o našom smerovaní a maximálnom množstve investícií do regionov mimo Európskej únie, preto je úloha banky v tomto smere veľmi dôležité. V roku 2012 banka poskytla viac ako 7 miliard eur e, pre projekty infraštruktúry, životného prostredia a pre ďalšie projekty mimo Európskej únie v rámci tohto mandátu a na vlastné riziko. Je to obrovská suma E, pokiaľ ide o podporu vonkajšej e, politiky e, Európskej únie. 7 miliard podľa rozhodnutia predstavenstva banky je 10 celkových aktivít. To by sa povedať, že iba 10 No, v kontexte ostatných eh, nadnárodných finančných inštitúcií je to stále eh, obrovská suma a robí z nás eh, jedného z najväčších aktorov v danej oblasti. Netreba to teda podceňovať. Po poslednom priebežnom hodnotení v roku 2011 a na žiadosť parlamentu sme zintenzívnili naše financovanie v susedných krajinách a v oblasti klimatických zmien my sme pripravili operatívne usmernenia s komisiou, ktoré súvisia bližšie s programovaním. My sme vyvinuli spoluprácu s Európskou vonkajšou službou a prehlbili sme spoluprácu aj s ďalšími inštitúciami. My sme vydlaždili cestu pre začiatok aktivít v nových krajinách, ako je napríklad Kosovo, Azerbajdžan a Kyrgyzská republika. Na žiadosť tohto parlamentu sme od roku 2012 zaviedli nový rámec pre meranie výsledkov. Ehm, meráme výstup, účinok a odhadovaný vplyv na základe najlepších praktik. E, samozrejme, vám stále k dispozícii, ak máte nejaké návrhy, ako môžeme ďalej zlepšiť systém. Zároveň e, zostávame investičnou bankou s konkrétnym e, obchodným modelom, ktorý sa líši od inej bežnej banky. Toto vlastne hovorí o tom, akým spôsobom budeme pracovať, aké budeme mať ciele, ktoré môžeme pokryť. Napriek tomu sme schopní pracovať e, s pákovým efektom, ktorý je mimoriadne vysoký a maximalizuje um, finančné prostriedky ktoré možno využívať. Napriek tomu eh, bude rozpočet eh, dosť eh, prísny v nasledujúcich rokoch a preto tento pakový efekt alebo vypožičané peniaze budú mimoriadne dôležité v nasledujúcich rokoch. Sme schopní robiť viac s menším objemom prostriedkov. Mandát nám umožňuje financovať na kapitálových trhoch a využívať e, tieto kapitálové trhy. Kapitálové trhy len tak mimochodom e, sú kľúčom e, pre tento pakový efekt a pre mobilizáciu súkromných finančných prostriedkov pre verejné účely, pretože iba keď budeme mať dôver v našu banku, podarí sa nám získať nejakých 80 miliard eur ako dlhopisy v tomto roku a v nasledujúcich rokoch. Podľa mňa je to naozaj neuveriteľný objem finančných prostriedkov, o ktorých hovoríme a tie si vyžadujú soliditu a dôveru v banku. Nie sme nejakí gamblery. Záruka je mimoriadne mocným nástrojom a e, v minulosti nemala nejaké priame dôsledky pre rozpočet e, na, e, na rozpočet Európskej únie. Chcela by som teda zdôrazniť, že e, v čase prísnych rozpočtových obmedzení e, mandát EIB e je súčasťou riešenia, nie problému. To financovanie, ktoré sa nám darí rozšíriť na základe tohto mandátu, prináša obrovské výhody a je súčasťou aktivít Európskej únie voči vonkajšiemu sveta, svetu. Rámec na roky 2007 až 2013 eh, nám umožnil požičať 29,5 miliard eur, zatiaľ čo na roky 2014 až 2020 to bude iba 25 miliard eur. EIB má eh, kapacitu aspoň pokračovať eh, v takom objeme, akom pracuje doteraz strop pre požičiavanie finančných prostriedkov vo výške 30 miliard eur je ešte obhajiteľný. 5 miliard si bude v rámci záhlavia 4 e, vyžadovať realokácie. A nechcem sa vám miešať do vašej práce, ale je tu istá flexibilita pridelenie týchto finančných prostriedkov kľúčovým oblastiam, e, ktorými sú e, predvstupové aktivity a ďalšie aktivity, e, umožníme Európskej únii vykonať to, čo musí. To znamená, že ak ne pridelíme týchto 200 miliónov eur do záručného fondu, tak potom znížime prostriedky, ktoré môžeme požičať iným krajinám o 5 miliard eh, eur. Hlavne eh, pokiaľ ide o východné susedstvo, tam je najväčší vplyv a najviac by obmedzenie finančných prostriedkov ovplyvnilo práve eh, túto oblasť. som naozaj veľmi vďačný za úsilie, ktoré sa urobilo, e, ktoré urobil pán Kalfin a ostatní spravodajcovia v tejto oblasti, aby e, zvýšili celkový e, strop na 26 miliard eur plus fakultatívnych 4 miliardy eur. To je podľa mňa veľmi dôležitý krok, aby sme zachovali súčasnú úroveň financovania. A preto by som vás chcel požiadať o vašu podporu pre účely zabezpečenie dostatočného mandátu, e, tak aby sme e, urobili naozaj všetko, čo sa dá urobiť, aby sme e, presvedčili radu, aby reagovala nie negatívne na návrh Európskeho parlamentu. Ako viete, legislatívny postup pre príjmanie mandátu pre Eh, poskytovanie pôžičiek bude musieť eh, postupovať veľmi rýchlo, pretože už nemáme veľa času. Potrebujeme nový mandát do eh, júna 2014 najneskôr, ak sa máme vyhnúť preušenie našich externých operácií. Jednoducho potrebujeme jasný e, rozpočtový základ, pretože bez neho nebudeme môcť pokračovať svojej činnosti. E, jediným účelom nášho mandátu je podporiť e, Európsku úniu a európske inštitúcie, predovšetkým Európsky parlament v ich aktivitách. Mandát považuje silný politický rámec, koherentnosť a E, takisto veľmi e, efektívny objem finančných e, prostriedkov, ktoré umožňujú Európskej únii investovať peniaze a pritom aj zachovávať obchodný model Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident, za tú veľmi jasnú prezentáciu. Mám iba niekoľko argumentov, e, ktoré by som chcel dodať k tým, ktoré sme si e, vypočuli. My máme teraz veľa práce s ďalším finančným rámcom a s rozpočtom na rok 2014. Veľmi dobre si e, uvedomujeme, že rozpočet sa zníži takmer vo všetkých oblastiach. Jednou možnosťou ako kompenzovať toto zníženie, hlavne v externej sfére, je umožniť Európskej investičnej banke, aby zachovala aspoň súčasnú úroveň e, financovania. Ak zároveň e, znížime európske fondy a dotácie, ktoré poskytuje Európska únia a schopnosť EIB financovať tieto aktivity, účinok bude znásobený v tých regiónoch, v ktorých pracujeme. A pán prezident Hoyer práve spomenul, že efektívnosť eh, finančných prostriedkov, ktoré využíva banka, je veľmi vysoká. Eh, multiplikačný faktor je 30. To znamená, že každé euro, ktoré sa dá do záručného fondu, prinesie 30 eh, eur investícií. A neviem si predstaviť, kde inde by sme mohli takto zvýšiť efektívnosť. My sme e, včera dostali a konzultujeme s komisiou, e, pretože príspevky do e, záročného fondu sa robia na základe prognóz a vzorca, ktorý je trošku zvláštny, ale očakávania sú také, že na každej na každú miliardu musí komisia prispieť sumo 55 miliónov. Nebude tam nejaký účinok na rozpočet z toho v nasledujúcom roku, pretože e, to sa počíta na základe historických údajov, ktoré už existujú. To znamená, že tá suma, ktorú potrebujeme, aby sme zachovali e, schopnosť banky financovať projekty, nie je taká vysoká. A Chcel by som vám pripomenúť, že keď sme robili priebežné hodnotenie a uvoľnili sme 2 e, miliardy na klimatické zmeny, využili sme niektoré možnosti e, z finančných prostriedkov, ktoré sa vracajú do bank vracajú do členských štátov a namiesto toho by sa vracali do členských štátov, by sa mohli využiť v banke. Možno by bolo dobre, keď sme mohli využiť aj tieto finančné prostriedky. A veľmi stručne aj o návrhu na zvýšenie flexibility e, vidíme, že v tejto veľmi nestálnej e, politickej situácii, hlavne v Európskej únii, ale aj na Blízkom východe a iných regiónoch je naozaj veľmi dôležité mať možnosť flexibility, aby sme lepšie spolupracovali v oblasti financií a o tomto budeme tiež hovoriť. Takisto sme e, v priebežnom hodnotení už e, zaviedli viaceré opatrenia zo správy podpredsedu a Viedli sme aj konzultácie s mnohými uh, zainteresovanými stranami a ten mandát, ktorý uh, teraz existuje, musí priniesť výsledky. To, čo sme dosiahli doteraz, musíme zachovať a uh, musíme očakávať, že dosmieme aj k výsledkom. No a nakoniec by sme mali možno eh, porozmýšľať nad e, priebežným hodnotením, tak aby bolo dokončené do roku 2016. A ešte raz by som sa povedať, že dúfam, že aj pán prezident Hoyer sa zúčastní e, trialogu, aby bol ukončený do konca tohto roku, aby sa nezvyšovalo napätie. Nechcel by som, aby sme išli na posledné plenárne zasadnutie s tým, že tam budeme príjmať toto hodnotenie, schváľovať toto hodnotenie, musíme si pripraviť presný uh, kalendár a potom ho dodržať. Ďakujem veľmi pekne. Merci Ivajlo. Ďakujeme pekne Ivajlo. Teraz pán Plenkovič, nový člen z Chorvátska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Lamasur. Chcel by som srdečne pozdraviť pána predsedu Investičnej banky, pána Hojera, ktorého som už stretol keď bol ešte ako minister pre keď ešte bol v nemeckej vláde, keď ja som bol štátny sekretár pre európske záležitosti v, Chorvátskom, v chorvátskej vláde, takže v tomto novom kontexte sa stretávame, ale zároveň treba povedať, že prichádzame aj z krajiny, ktorá mala veľký prínos, pokiaľ ide o externé aktivity Európskej investičnej banky v takých projektoch ako napríklad financovanie malých a stredných podnikov, rekonštrukcia našich bank, takisto dopravné projekty, predovšetkým ide o železnice a potom takisto aj projekty v iných aktivitách. Ja si uvedomujem všetky tieto aktivity a samozrejme tieto aktivity Európskej investičnej banky nám pomohli a preto aj sa teším tomu, ako vlastne objasnil tú pridanú hodnotu aktivity Európskej investičnej banky zoči voči Európskej únii a jej rozvojovej a zahraničnej politike. Takisto jeden z hlavných bodov, ktoré chcem spomenúť, že tá hlavná činnosť Európskej investičnej banky za hranicami Európskej únie by mala byť predovšetkým v súlade so snahami komisie, so snahami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a mali by sme dať najavo, že Európska únia skutočne využíva všetky nástroje koherentným spôsobom. To je dôležité pre všetky geografické oblasti, ktoré, na ktoré sú zacielené aktivity externého mandátu Európskej investičnej banky, vrátane to zacielenia na tie krajiny, ktoré sú najbližšie. Európskej únie sú tie krajiny predstupového štádia, pokiaľ ide o rozširovanie Európskej únie, rovnako aj pokiaľ ide o našich východných partnerov a sedomorských partnerov a takisto aj pokiaľ ide o aktivity v kontexte globálnom, v rámci ktorého sa Európska investičná banka aktivizuje. Oceňujem poznámky môjho priateľa Ivajla Kalfina, ktorý spomenul samú podstatu tých otvorených otázok, aspoň v tejto fáze, pokiaľ ide o prijatie tohto legislatívneho rozhodnutia na Rade a Európskeho parlamentu. Ide tu o otázku množstvo, pokiaľ ide o garanciu záruku v porovnaní s posledným viacročným finančným rámcom v kontexte budúcich, budúceho obdobia, ten rozdiel medzi 20,5 a 21,5, tak ako to je teraz. Myslím si, že mali by sme byť kreatívni v tom zmysle, aby sme zabezpečili podobné množstvo, teda objem, pokiaľ ide o kredity do, budúcn- do budúcich aktivít, rovnako ako aj to, že by sme mali zobrať do aj to, čo povedal aj pán predseda Hoyer, kde hovoríme o flexibilite. Ale ak sa pozrieme na tie obmedzenia, ktoré tu máme v rámci viacočného finančného rámca a tá dohoda, ktorá tu bola urobená, tak si myslím, že tie mesiace, ktoré sú pred nami, pokiaľ ide o rokovania, tam by sme mali byť viac opatrní a hľadať kompromis, ktorý by zabezpečil to, že budeme dodržiavať tie všeobecné ladenie toho viacročného finančného rámca, ako aj aktivity Európskej investičnej banky by boli v súlade s aktivitami našich politik, pokiaľ ide o financovanie malých a stredných podnikov, klimatické zmeny, aj pokiaľ ide o priame zahraničné investície. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité pre nás všetkých vypočuť si tú analýzu pred, predsedu banky, pokiaľ ide o projekty, ktoré sú financované napríklad v Sýrii. To je takisto jedna z otázok, ktoré ešte treba objasniť, ako sa tu zachádzalo, aké sú tu vyhliadky, pretože to sú tie ojedinele situácie, kde vlastne peniaze z európskeho rozpočtu sa využívajú na účely toho, teda toho, čo tu máme momentálne, tu ide o záruku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Stolojan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne, pán raditeľ, že ste prišli medzi nás. Ja mám iba dve otázky. Prvá sa týka toho, že čo by ste nám mohli povedať o nukleárnom priemysle? nukleárne elektrárne, všetko, čo súvisí s touto otázkou. Máte dnes nejaké projekty, ktoré sú prepojené s touto témou? Myslíte si, že jadrové, jadrový priemysel by takisto mal mať nárok na pôžičky z vašej banky, pretože sú tu návrhy, aby sme už nemali viac takéto takýto priemysel, ktorý by v budúcnosti mohol brať pôžičky. Ja nepodporujem takéto stanovisko, ale chcel by som počuť váš názor. A pokiaľ ide o Arménsko, to je druhá vec, to je, e, to je v návrhu komisie, v dodatku 3, pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú mať nárok. Myslím si, že miesto Arménska by už malo byť v dodatku číslo 2 možných kandidátov. Ďakujem pekne. Pani Baldakíny, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja mám tri otázky, ktoré by som chcela nastoliť. Mám viaceré dôvody. Ja som z Malty, pochádzam zo stredomorského regiónu a teraz tie odporúčania a tie návrhy, ktoré prišli zo strany komisie, predovšetkým pokiaľ ide o prílohu číslo 1 z dokumentu komisie. To bolo trochu prekvapením pre mňa, pretože my si predsa musíme spomenúť, že a nesmieme zabúdať na to, čím prechádza celý tento región, kde žijeme po arabskej jari. Myslím si, že to stačí na to, aby sme si uvedomili, že čo sa vlastne tu deje. Arabská jar zmenila celý politický scenár v oblasti Stredného mora. Malta zohrala úlohu v tejto situácii a preto vlastne naši občania na Malte boli svedkami toho, čo sa dialo a my sme boli vždy ochotní aj pomôcť počas arabskej jary. Predovšetkým, pokiaľ ide o otázku Líbie. Európska únia takisto dopláca na to, čo sa deje v tejto oblasti a čo sa deje napríklad aj v Sýrii. Zhruba 2 milióny utečencov sa nachádza na teritoriu Európskej únie, teda na hranicách Európskej únie. A ak sa učíme z minulosti, tak musíme vychádzať predovšetkým zo solidarity. A preto sa ja chcem spýtať, prečo sa my snažíme zabudnúť prečo vlastne zatvárame oči pred otázkou južného regiónu. To je moja prvá otázka. Európa nemôže jednoducho takto jednoducho opustiť celý tento región. Región Stredného mora by mal byť vnímaný v kontexte 209, to znamená 8,7 e, miliardy Mali by sme tie dve tretiny ponechať, pokiaľ ide o južné susedstvo a jednu tretinu pre východné susedstvo. Nemôžeme predsa urobiť krok dozadu. To by znamenal nový precedens do budúcnosti, pokiaľ ide o to, na čom sme sa už dohodli v minulosti, pokiaľ ide o realokáciu stropov v priebežnom hodnotení. Máme tu návrh, kde máme 20 pre subregióny a stropy a takisto tam máme 10 pre regionálne stropy. Takže každá realokácia v, tejto priebežnom, v tomto priebežnom hodnotení sa môže vnímať ako istá hrozba vo vzťahu k tomu, čo by malo byť vyplatené pre tento región a preto 10 by mal byť ten správny výmer. V rámci tohto prvého kola výmeny názorov by som chcela apelovať na vás, aby ste dosiahli tieto návrhy, ktoré sa týkajú práve tohto regiónu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ctená kolegyňa. Ja by som si teraz chcel sa takisto vyjadriť formou dvoch otázok, ktoré možno nie sú dnes to hlavnou témou, pokiaľ ide o dnešnú diskusiu, ale sú veľmi dôležité pre parlament a pre výbor pre rozpočet. Vážený pán riaditeľ, hovoríte tu o navýšení kapitálu ktorý vlastne realizovala Európska investičná banka tohto roku. A chcel by som od vás teraz počuť, ako sa vlastne navýšenie tohto kapitálu, aký to malo vplyv. Zastávate názor, že prognózy, ktoré ste vystanovili pred istým obdobím, že jednoducho sa budú realizovať. A pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, Tam máme princíp projektových bondov, ktoré sme si stanovili a v rámci tohto kontextu Európska investičná banka sa angažovala relatívne silno a teraz by som chcel od vás počuť, akým spôsobom sa k týmto bondom chcete postaviť, ako to odhadujete, pretože tieto môžu zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o financovanie niektorých konkrétnych financií. Máte slovo, nech sa páči, pán raditeľ. Vážený pán predseda, ja sa budem snažiť reagovať čo možno najlepšie a s vašim dovolením možno požiadam aj moju kolegyňu, aby sa vyjadrila prečne, pokiaľ ide o konkrétne číselné vyjadrenia. Takže v prvom rade dovolte mi ešte raz sa poďakovať pánovi Kalfinovi za jeho veľkú podporu, ktorú z jeho strany dostávame, teda nielen z jeho strany, ale zo strany jeho kolegov. Myslím si, že potrebujeme určité E, určitú rozpočtovú kreativitu, keď sa snažíme vysporiadať s týmto sedemročným obdobím. A sú tu niektoré veci, ktoré sa v priebehu času menia, pokiaľ ide napríklad o postoj členských štátov vo vzťahu k niektorým nástrojom, takže môžeme si byť istí, že niektoré stanoviska budú vnímané už v jemnejšom kontexte, ako náhle nastane ten konkrétny tlak a možnosti, ktoré bude mať Európska banka na to, aby to finančne podporila. Takže ja som veľmi vďačný za tieto návrhy a myslím, že sa uberajú tým správnym smerom. My si uvedomujeme, že priorita pre tých, ktorí znášajú bremeno zodpovednosti pre pracovné príležitosti, zamestnanosť a rast v členských štátoch Európskej únie, že pre nich tieto priority uh, už ne, nejdú ruka v ruke s externým mandátom, ale musíme jednoducho si uvedomiť aj to, že čomu čeli Európska únia vo vzťahu na vonok v takých oblastiach, ako je to, že chceme dosiahnuť implementáciu e, mileniových rozvojových cieľov v kontexte takisto aj podpory našej zahraničnej politiky, ktoré musíme financovať, takže v tomto kontexte je to jasnejšie. Takže ďakujeme pekne za túto podporu. Toto je jednoducho, ide ruka v ruke aj s európskymi politikami, pán kolega. A chcel by som vám povedať tak odťažene, že v tých ostatných dvoch rokoch sme urobili skutočne veľké úsilie tak na strane SVČ, rady, ako aj komisie, pokiaľ ide o tieto konkrétne sú, teda pokiaľ ide o konkrétne časti komisie, ktoré s tým súvisia, aby sme sa čo možno najviac priblížili v našej externej politike, v našich externých krokoch k tomu, čo robí aj SVČ na úrovni komisie. To je napríklad, môžeme spomenúť v kontexte, keď hovoríme o takej krajine, ako je krajina Sýria. Tie staré dobré dni, e, v starých dobrých časoch bola táto banka dosť aktívna, pokiaľ ide o Sýriu. A myslím, že sme boli dosť aktívni a napomocní, pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry v Sýrii a takisto sme sa nachádzali v takej situácii, že naše investície už nemohli potom pokračovať a veľa peňazí, európskych peňazí jednoducho tam zostalo a my sme urobili veľké úsilie, teda komisia a rada, ako aj my, aby sme našli pre túto situáciu riešenie alebo zmierenie tohto problému, ktoré ešte nie je vyriešené na úrovni 100%, pretože niektoré z tých peňazí, ktoré boli súčasťou Centrálnej banky Kataru, ešte stále jednoducho nemáme pod kontrolou, ale my už vidíme, do akej miery sa dá spolupracovať so službami komisie a rady. A to takisto platí aj pokiaľ ide o Strednú Áziu. Pán Stolejan sa dotkol otázky Arménska, kde už my sme aktívni a kde chceme v týchto aktivitách aj pokračovať. Takisto to, sa to týka aj ďalších krajín tohto regiónu Musíme jednoducho naše kritéria uplatňovať všade tam, kde ich potrebujeme a pozrieť sa, aké rozhodnutia musíme urobiť na to, aby sme dosiahli jednoducho kompatibilitu. A my si uvedomujeme našu zodpovednosť v rámci e, politiky východného susedstva Európskej únie. A to sa týka v rovnakej miere a odhodlanosti aj práve regiónu Stredozemného mora. Vidíme tu konkrétne problémy, ktoré budeme musieť pomôcť vyriešiť v tejto oblasti. Takže tie aktivity našej banky práve v tomto regióne sú prioritné. A keď som napríklad par, par, sa zúčastnil na stretnutí, e, stretnutí Medzinárodného menového fondu, v New Yorku, tak ja som bol jediný predstaviteľ, ktorý dokázal povedať, že my sme si naše záväzky splnili. Pretože Dovil, predseda Dovilského partnerstva, vtedy povedal, že ide tu o masterstva sveta v sluboch, ale pokiaľ ide o dostate týmto slubom, tak jednoducho tam boli veľké nedostatky. A to všade. Ale nie, pokiaľ ide o Európsku investičnú banku, pretože my sme splnili naše záväzky. A pokiaľ ide o tieto dosť pálčivé otázky, že či tu je vyváženosť medzi východným partnerstvom a južným partnerstvom, susedstvom. K tomu sa ja nebudem vyjadrovať, to nie je moja práca. O tom musia sa rozhodnúť, o tom musia rozhodnúť naši politici. My si uvedomujeme našu zodpovednosť tak, zoči voči na juh ako aj na východ a my e, konáme v ruka v ruke a spolupracujeme s SFVČ ako aj s komisárom Filem, ktorý je hlavný zodpovedný za našu politiku susedstva. Pokiaľ ide o tú otázku o priemyslu, ktorú sa spýtal pán Stolian, že čo tam robíme, ja si myslím, že momentálne tu nemáme žiadne projekty a takisto treba všetko, všetko musí prejsť cez radu riaditeľov, ktorá je zodpovedná za to, ako spolupracujeme s členskými štátmi, takže nie som tu ja ten konkrétny, ktorý bude formovať politiky našej banky, ale čo sme urobili v oblasti energetiky, je to, že tu máme správu ohľadne energetiky, ktorú sme prediskutovali so všetkými členskými štátmi, vami ako aj ostatnými a my sme dospeli k novému, novým cieľom, pokiaľ ide o energetiku, ide tu o techno- neutrálnu, neutrálny prístup, ktorý je zároveň aj ambiciózny. Ako iste ten dokument poznáte, pretože je verejný, môžete si ho získať, tak tam sú vlastne tie usmerenia do budúcnosti. Pokiaľ ide o oblasť jadrovej energetiky, tak to musíme prediskutovať s komisiou a s vami. Nie len ohľadne toho, že aká je budúcnosť jadrovej energetiky, v budúcnosti to bude politické rozhodnutie, ale bude to aj otázka, ktorá bude súvisieť s tým, že kto čo môže urobiť práve v oblasti odbrojenia alebo zrušenia starých jadrových elektrární. My nemáme iba problém financovaním nových jadrových elektrární, ale máme tu takisto aj veľký problém, ktorý, ktorému budeme musieť čeliť a to bude stať veľmi veľa peňazí počas ďalšieho obdobia, počas ďalších 10 ročí, že čo robíme so starými jadrovými elektrárňami, ktoré jednoducho tu ešte stále máme a prezentujú určité riziko občanom Európy. Takže ja vidím naše aktivity skôr v tomto smere, ako teda v smere tých rozhodnutí, ktoré e, by sa týkali ktoré by sa týkali jadrových elektrární, ktoré plánujú možno ešte členské štáty. A pokiaľ ide o otázku navýšenia, kapitálového navýšenia, ktorú predložil pán predseda, nož ja si myslím, že môžeme povedať, že pokiaľ ide o metódy evaluácie, ktoré sme ďalej rozvinuli, tak môžeme povedať, že ten efekt 40% v Európskej únii je veľmi zásadný. Je príliš skoro, aby sme teraz po nejakých 9 mesiacoch už vyvodzovali finálne závery, ale myslím si, že implementácia sa už deje a prebehla. A nakoniec suma sumárom treba povedať, že môžete mať nejaký projekt, ktorý nebude síce završený, že to, možno, že to pôjde o projekt, ktorý nebude završený do konca decembra, ak sa to teda nepodarí, tak sa to dotiahne na začiatku januára, aby sme teda našli tú vyváženosť medzi tou, medzi tou veľkou zvýšenou mierou práce, ktorú budeme mať v decembri a tým, čo budeme môcť robiť januára. Myslím si, že ten operačný plán stihneme, ktorý rozpracovali členské štáty vo vzťahu k nám, pokiaľ ide o rozhodnutie o kapitálovom navýšení. Takisto tu je veľmi dôležitá otázka ohľadne projektových bondov môžeme sa k tomu teda vyjadriť. My sme sa zúčastnili v, tej, v rámci tejto iniciatívy a vyložili sme veľké odhodlanie s veľkým Myslíme si, že to je nový nástroj. Myslíme si, že to je nový nástroj aj v kontexte toho, že tieto nástroje musia obstať v kontexte ďalších nástrojov. Takže je to taká konkurenčná situácia a musíme teraz vyhodnotiť tie najnovšie skúsenosti. Toto je vlastne dôvod, prečo tá komisia, ako aj banka a prečo tu taká veľká kontrola, ktorú všetci očakávajú práve v kontexte tejto iniciatívy projektových dlhopisov. Potom tu máme ešte prvú dohodu, ktorú sme uzavreli pred pár mesiacmi. Ako viete, je tu projekt Castor v Španielsku, je to veľký úspech Teraz sme završili aj projekt, energetický projekt týkajúci sa veľkého, Veľkej Británie, Greater Gabbard. Tam ide o produkciu elektriny na mori. Bude to porovnanie s Castorom menšie, ale myslím si, že to bude rovnako trhový, veľký trhový úspech. A teraz ďalšia vec, bude, ktorá vyvstane z tej pilotnej fázy ohľadne tejto iniciatívy projektových dlhopisov v ďalšej fáze a my teraz vidíme, že tie kritéria, pokiaľ ide o inklúziu tejto iniciatívy, boli pozmenené. Takže ten gestory projekt v, Talians- v Taliansku, ten je do istej miery ohrozený, ak neurobia patriční ľudia rozhodnutia na základe tých starých kritérií, ktoré sme tu mali, pretože podľa môjho názoru by bola škoda, ak by sme tento projekt nedotiahli, ktorý vlastne funguje veľmi dobre a ktorý z technologického hľadiska aj finančného hľadiska je veľmi slubný, pretože to by bol vlastne ten ďalší veľký projekt, ak sa, ak sa to jednoducho nebude konať, tak potom dlho na obzore nie je žiadna úspešný, žiadny úspešný projekt v kontexte týchto uh, projektových dlhopisov, ak už budeme brať do úvahy nové kritéria. Takže toto nastolujem preto, pretože som počul s veľkou radosťou a uspokojením poznámky predsedu komisie, keď hovoril pred vami v Európskom parlamente pred pár týždňami a zdôraznil význam tejto iniciatívy projektových dlhopisov. A dúfam, že naši partneri Európskej únie takisto to, si to vypočuli a že nám dajú možnosť, aby sme postupovali ďalej v projekte Corneliana. Myslím, že to bude veľmi úspešný projekt. Takže to je z mojej strany všetko. A pokiaľ ešte ide o otázku Sýrie, tak sú tu ešte nejaké čísla. Možno by sme vám mohli sprostredkovať čísla údaje, aby ste vedeli, kde sa nachádzame. Padlo rozhodnutie ukončiť pomoc e, Sýrii a tam máme stále úroky vo výške asi 110 miliónov eur, ale momentálne sme zadržali iba 81,2 voči tým zárukám v desiatich rôznych výzvach. Chcem zdôrazniť, že toto je iba po tretí krát, kedy tieto záruky boli zastavené. A e, v minulých prípadoch v Juhoslavii a v Argentíne sme mali 100% úspešnosť a spôsob, e, akým pracujeme teraz EAS, nás opravňuje veriť, že budeme rovnako úspešní až teraz, iba nevieme, ako dlho to bude trvať. Nevidím už e, žiadnych kolegov, ktorí by sa hlásili o slovo, takže ďakujem pánu Hojerovi a jeho kolegom. Bolo to veľmi zaujímavé, čo sme si vypočuli. Dovolte, aby som teraz iba pripomenul ten rozvrh, ktorý máme pred sebou 16. oktobra, 6. novembra, 26. novembra a 4. decembra a možno ešte aj 16. 18. 24. decembra večer budeme mať e, trialógy. V každom prípade po tejto výmene informácií môžeme plánovať 1. E, do 1. októbra do poludnia je čas na podávanie pozmeňovacích návrhov a 17. oktobra o nich budeme hlasovať na výbore. Teraz krátka dvojminútová e, pauza a odprevadím nášho hostia a vrátim sa a budem rovno hlasovať. La séance est reprise. Pokračujeme, vážené dámy a páni, v našom zasadnutí. Poprosím aj našich podpredsedov, aby sa pripojili a začneme rovno hlasovať. Prvá správa, ktorej sa budeme venovať, je správa pána Alovára. Pred sebou máte hlasovací zoznam a okrem Anny Jensen máte všetci hlasovacie karty? Aleksandra, chcete nám niečo takto na úvod povedať? Nech sa páči, máte slovo. Vďaka za slovo. Dovolte asi 30 sekúnd teraz a potom ešte jedno kratučké 30-sekundové vystúpenie potom. V tejto chvíli chcem ten čas, ktorý mám k dispozícii, využil k tomu, aby som, na to, aby som poďakoval kolegovi, pánu Molderovi. Ďakujem mu za to, že vzal na seba tú prácu, keď som tu minulý mesiac nebol. A taktiež ďakujem aj ďalším kolegom, ktorí veľmi konštruktívne pomáhali, prispeli. Ďakujem sekretariátu a zamestnancom našej kancelárie. To je už všetko a to druhé 30-sekundové vystúpenie si nechám teda na záver, až prebehne hlasovanie. Ďakujem pekne. Výborne, môžeme začať hlasovať. Podmenovatý návrh 28. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Zmeňovací návrh 29, pani Trautmann, spravodaj. Pro, proti. Šiesti sa zdržali. Prijaté. Pozmeňovací návrh 31 nám tým odpadáva, vypadáva 32 a dostávame sa k pozmeňovaciemu návrhu 33. Spravodajca je za. Hlasujeme za. Proti. 4 proti. Prijaté. 34. Jan Mulder. Spravodajca je za. Kto je pro? Kto je za? Kto je proti? To je teda proti. Myslím, že väčšina je proti, musíme si to overiť. Takže 34. Otváram hlasovanie. Voty, voty, voty. Hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme. Sú tu ešte dve osoby, ktoré nezasunuli kartičku, už len iba jedna. Nefunguje to u vás. Áno, kreditnú kartu ste tam strčili za GUE to nebude fungovať. No minule som ja zase chcel zaplatiť so svojou hlasovacou kartičkou v hoteli, takže dejú sa aj takéto veci. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 10 za, 22 proti, to 11 za, 22 proti, nikto sa nezdržal a je to zamietnuté. Teraz prejdeme na 35. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, vrátane mňa, čiže 9, zdržali sa, prijaté. 36 pána Hartonga, spravodajca je proti. Kto je za? Pán Hartong tu nie je. Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 37. Pani Legri. sa je proti. Kto je za? 1, 2, 3, 11, 12, 13 som, no to je proti. Devetnáct je proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh ústny spravodajcu, takže máte tam text vo všom hlasovacom zozname, kto je za, proti. Traja sú proti, zdržali sa, prijaté. 39 bolo stiahnuté autorom, 40 spravodajca je za, kto je za, Prepáčte, ospravedlňuje sa pán predseda, to je už pokryté. Ďalšie sú pokryté až po 43 po pani Trautmann. Takže spravodajkyňa tohto je za, kto je za. 43. Siedmi sú za, sedem so mnou, kto je proti. Viac ako sedem. Zdržali sa a je to zamietnuté. Teraz citácie. Pozmeňujúci návrh 1. Moniky Holmajer, spravodajkynia je proti, kto je za. Monika Holmajer, kto je za. Traja 5, 6, 8, 9, 10. Kto je proti? Dvanácti. A musíme si to overiť. Tak si to overme, nie je to vôbec jasné. Takže Ide pozmeňujúci návrh číslo 1 pani Holmajerovej a je ona proti. Hlasujme. Traja spia. Ešte jeden spí. Nevadí. Končím hlasovanie. Takže 17 je za, 15 proti, teda plus 1 je 16, je to skutočne tesné. Nikto nie je proti, takže je to prijaté. Pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, kompromis číslo 1 spravodajcu, kto je za, ďakujem, kto je proti, ďakujem, zdržali sa, je to prijaté. Takže v, tomto, v tejto chvíli to pokrýva dvojku, trojku, peťku, desinu, takže prejdeme až na šestku. Šestku pani Holmajer, rozprada kniaza, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto, zdržali sa? Nikto sa nezdržal. Je to prijaté. Teraz prejdeme až na sedminu. Pani Legri, spravda kniaja je proti, kto je za? Kto je proti? Tie šiesti sú za. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Musím si to overiť. Podľa môjho názoru je to tá istá väčšina. Hlasujme. ešte dvaja spia. Končím hlasovanie. Čiže 17 plus ani 18 za, 15 proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Tá istá vec. Nie, vypadáva to, už to vypadlo, takže desina takisto vypadla. Teraz prejdeme až na jedenásku. Pani Legri, spravodajca je proti, kto je za. Osem, kto je proti. Viac ako 8, zdržali sa, či tá istá väčšina, takže zamietnuté. A teraz tu máme ešte dvanáctku, pani Holmajerovej. Spravodajkyňa je proti, kto je za. 12. A ja sa počítam. Kto je proti? Znovu to musíme overiť. Čiže ruky, ktoré sa zdvihli, to bolo 12 proti 12. Pozmeňujúci návrh 12. Moniky Olmajer, otváram hlasovanie. Jose, otváram hlasovanie. Jeden zmizol. Dvaja spia. Končím hlasovanie. 15 za, 16 plus 1, čiže 17 proti. Ste za? Takže 16 za, 17 proti, zamietnuté. Nikto sa nezdržal. Takže to je 12 Moniky, nakoľko je zamietnutý tak musíme hlasovať aj o 13. pani Trautmanovej. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Je to zamietnuté. Takže 14. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Budeme to musieť spočítať ešte raz elektronickým spôsobom, takže ide o 14. Spravodajca je za. Autory sú Macmillan Scott a ďalší. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 18 za, 13 proti, 1 sa zdržal, takže je to prijaté. Teraz kompromis číslo 2 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdrali sa? Overme si to. Musíme si to overiť. Prepačte, ale... Je to veľmi tesné, takže 31 hlasovali, ešte dvaja spia. a dva hlasy vypadávajú, takže končím hlasovanie a výsledok je nasledovný 18 alebo 19 za a tým pádom je to prijaté. Takže pokrýva to 15, 16, ale aj 17. A môžeme prejsť na 18. Goran Ferm a ďalší spravodajcovia sú za, kto je za, sme v tej istej väčšine, kto je proti. Šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenáct, dvanáct. Musíme si to overiť. Overme si to, myslím, že to je tá istá záležitosť. A predsa len, niekto sa tu zobudil. Končím hlasovanie. Takže 19 za, tá istá väčšina. 19. pani Trautmanovej, spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 20. Gorana Fermera a ďalší autory, kto je za, kto je proti. Musíme si to overiť opätovne. Myslím, že to je znovu tá istá väčšina. Hlasujme, hlasujme, hlasujme. Štyri osoby odmietajú hlasovať. Pokračujme. Ešte tu niekto navyše aj spí. zaspal Goran. Takže končíme hlasovanie. 17 za, 14 proti. Takže je to tá istá väčšina. Veľmi tesná, ale treba to overiť. Teraz prejdeme na 21. Máme tu dve časti. Takže pokiaľ ide o prvú časť, Takže pokiaľ ide o prvú časť, tam máme ústny pozmeňujúci návrh. Budeme hlasovať dvakrát. Poprvé tu máme text s ústnym pozmeňujúcim návrhom a ak sa to zamietne, tak potom text znenie bez ústneho pozmeňujúceho návrhu v poriadku. Takže s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcovi sa nepáči. Takže kto je za? Tá istá väčšina, kto je proti? to sú tie isté hlasy. Takže hlasujem. takže navrhujem, aby ak niekto to chce overiť, tak to môžeme urobiť, ak nie, tak nie. Dobre, takže to je zamietnuté a teraz vlastne to znenie textu bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, spravodajca je už za, kto je za, kto je proti. Takže znovu tie isté ruky, je to logické, takže je to prijaté. Teraz prejdeme na 22. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti? Máme tu istú väčšinu, takže prijaté. Kompromis 3. Navrhnutý spravodajcom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A to pokrýva aj 23 a 38. Takže 24. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zvyčajne podozriví, takže prijaté. 25, myslím, že to je to isté. To isté hlasovanie 25, 26. Robíme to unblock, unblock. Kto je za. Kto je proti? predsa len malá zmena. Musíme overiť tieto dve, ktoré máme unblock. 25-26. Hlasujme. Bez Gorana. Takže hlasujme. Končím hlasovanie. 17 a 15. Takže výsledok finálny vôbec nie je celkom jasný. Teraz prejdeme na 27. Monika požiadala hlasovanie po častiach, takže najprv budeme hlasovať o texte. Bez slov, blízko kolegislátora. Near the co-legislator. Spravodajca je za. Kto je za? Monika? Váha? Spravodajca je za. Všetko, čo chce Monika. Treba počkať Monika. Chce teraz nájsť vysvetlenie, prečo bola za to. Takže je za. Kto je za? Kto je proti? Nikto? Zdržali sa? Takže tento text je prijatý near the legislator. A teraz budeme hlasovať bez toho. Opravuje sa pán predseda. Teraz budeme hlasovať, aby sme tam pridali near the co-legislator. Spravdať sa aj za. A Monika je proti, takže kto je za? A kto je proti? Musíme si to overiť, pretože to vôbec nie je to isté ako predtým. George is in favor. She has green light. He is in favor. Yeah. George is in favor. George je za, takže hlasovali sme už všetci. Hlaso, všetci sa už prebudili. Výborne. 16 za, 16 proti a vy sa anulujete, takže to je 17, 17, takže to je zamietnuté. A ešte, no to je druhá časť. Takže nebudeme tam mať výraz near the co-legislator. Neviem síce, čo to mení, ale v poriadku, tak toto teda bude. Takže okrem toho tu máme ešte finálne hlasovanie, záverečné. Teraz si to overíme elektronicky. Ja musím hlasovať podľa tieňového spravodajcu. Kto je tieňový spravodajca pre mňa? Pýta sa pán predseda. Monika, výborne. Takže, áno, hlasujeme, hlasujeme. Veľmi zaujímavé. Hlasovali sme všetci. Áno, hlasovali už všetci, tieto dve sa anulujú, takže 17 za, 14 proti, takže to znamená 18 k 15. A správa je teda prijatá, blahoželám našej spravodajkyni. A chce sa niekto vyjadriť? Thank you very much. Since I... Ďakujem pekne, tak ako som povedal na začiatku, uh, chcel som aj na konci teda využiť 30 sekúnd na to, aby som povedal, ďakujem za to, že bola správa prijatá. Ďakujem aj tým, ktorí hlasovali za, aj keď mali nejaké možno pochybnosti. Ak by bolo možné v tejto chvíli mm, požiadať generálna tajomníka, aby zverejnil štúdio z 2. septembra, kde pár z tých čísel, ktoré sú správe spomínané, sú zverejnené. Bolo by to zaujímavé určite nie pre e, výbor pre rozpočet a Žiadam o to zverejnenie, pretože to bude zaujímavé nielen pre nás, ale možno aj zvyšok parlamentu by si potom mohol o tom utvoriť vlastný názor. Takže poprosím, či môžete eh, požiadať, aby bola táto štúdia zverejnená oficiálne. Ďakujem pekne. Ďakujem pánu spravodajcovi, ďakujem pán Alvaro. Určite túto požiadavku môžeme vznieť, nemal by to byť problém. Ak by to nebol, ak by to bol problém, tak požiadame NSA. Ďakujem pekne, Monika, nech sa páči, len jedna kritička, kritická poznámka. E, a síce pre, e, hlasovali sme proti, pretože sme vlastne spravodajcu žiadali, aby tam zapracoval do správy práve najnovšie čísla a bolo to zamietnuté. A to len preto, že tá štúdia ešte nebola uh, zverejnená. Takže by sme radi, aby sme mohli pracovať v tej správe, naozaj pracovali s aktuálnymi číslami a nie, aby sme potom na verejnosti prezentovali čísla, ktoré už dnes nesúhlasia. Druhá poznámka, ešte ako vysvetlenie toho hlasovania, čiastočne pre nás naozaj ťažké e, pokračovať s opatreniami, ktoré nám nepomáhajú, pretože momentálne sme v situácii, kedy členské štáty doteraz ignorovali, že tu nejakým spôsobom hlasujeme, že chceme zmeniť zmluvu a vôbec sa nevyjadrili v tom zmysle, že by boli ochotní vôbec o tom diskutovať. Z tohoto dôvodu je naozaj veľmi ťažké eh, nejakým spôsobom riešiť, alebo je, nemá zmysel útočiť na tú správu eh, parlamentu to, že máme tri sídla, pretože sú to členské štáty, ktoré rozhodujú o tom, že sídlime v troch, na troch miestach. Preto máme už 25. štúdiu k tomu, že máme tri štúdie. Ja neviem, myslím, že naozaj reálne ich už máme 6 alebo 7 a tie štúdie vykazujú stále konštantnú kvalitu, e, ukazujú nám, aký je problém, ale problém neriešia. Problém nie sme my, ale členské štáty a nie je problémom ani správa Európskeho parlamentu, ani my. Sú to samotné členské štáty. Ďakujem pekne, že ste nám vysvetlili, e, zdôvodnili svoje hlasovanie. Myslím si, že nemusíme momentálne otvárať diskusiu k tejto správe. Samozrejme, poprosíme e, generálna tajomníka, aby zverejnil všetky relevantné čísla tak, aby e, poslanci na plenárke mali k dispozícii všetky aktuálne informácie predtým, než budú hlasovať. Ďakujem pekne. Každopádne pánovi spravodajcovi gratulujeme a posúvame sa k správe pána Lavia. Správa o Fonde pre rozvoj vidieka. Máte všetci hlasovacie zoznamy? Začíname kompromisným návrhom A. Text máte uvedený na tom dokumente. Hlasujeme za, proti. Nikto nie je proti. zdržali sa. Schválené, prijaté. Pozmeňovací e, návrh 6. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh B. Za, proti, zdržali sa, prijaté. A tým sme vyriešili aj pozmeňovací návrh 7. Teraz pozmeňovací návrh 8. Hlasujeme za, Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Pozmeňovací návrh 8 už máme vlastne tiež vyriešený. Teda pán predseda sa opravuje, nie, vlastne len sedmička. V poriadku, je to, máme to už pokryté, máme už aj pozmeňovací návrh 8. Potom máme pozmeňovací návrh 2, spravodajca, hlasujeme za, hlasujeme proti. Pán Gui. A zdržali sa? Prijaté. Návrh je prijatý. George Lyons stiahol všetko ostatné, podobne ako spravodajca, takže teraz už budeme hlasovať, a to elektronicky, o celkovej správe. Hlasujeme. Hlasovali Všetci? Výborne. 31 za. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme pánu Lavievi. V tejto chvíli nemáme už nič na programe k hlasovaniu, respektíve je tu ešte nejaký transfer. Je tu, Giovanni, je tu nejaký transfer ohľadne rozpočtového výboru? Nie, týka sa to iných inštitúcií, znela odpoveď. Kto tu vystúpi menom Dereka Vona? Edith, nech sa páči. Ja tu zastupujem Dereka a jeho názory. Jedná sa o transfer v výške 150 tisíc eur, a, s ktorým nesúhlasíme. Nemáme tu konsenzus, preto vás žiadam, aby ste hlasovali za. Hlasuje sa o prevode. Prosím, hlasujte, kto ste za, proti, zdržali sa. V poriadku. Tento prevod bol schválený. O presun bol schválený. To znamená, že sa môžeme vrátiť späť k nášmu programu. Slovo dostane Juta. A síce sa budeme venovať bodom 11 a 12. Budeme, budú odprezentované naraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ide ako inak znova o agentúry. Ide o Európsku železničnú agentúru, kde je treba prijať stanovisko. Vieme, že komisia predložila štvrtý železničný balíček a rozbehol sa teraz legislatívny výbor, teda v tom výbore pre dopravu, beží to tam vlastne naplno. Európska železničná agentúra je súčasťou toho legislatívneho procesu, má sa meniť vlastne tam základné nariadenie a Komisia, agentúra ERA, prisúdila nové úlohy. Legislatívny proces ešte ale nebol ukončený, preto si myslím, že najdôležitejším požiadavkom, ktorý e, musíme vyslať smerom na komisiu a keby nám komisia nás v tejto chvíli počúvala, bolo by to skvelé, ale žiaľ, asi majú momentálne niečo zaujímavejšie. Slovo má v tejto chvíli iba Juta, pani Juta Haug. Takže bolo by dobre, keby na konci toho legislatívneho procesu sme mali revidovaný taký finančný oblúk, pretože sa môže stať, že potom v rámci toho legislatívneho procesu ERA e, dostane ešte ďalšie úlohy, ktoré samozrejme budú spojené aj s nejakými ďalšími navýšením personálnych kapacít a tak ďalej. Každopádne komisia to potom musí ešte revidovať a takisto nám revidovať, e, navrhnúť aj nejaký revidovaný finančný plán. Ďalšia vec, tu sme povedali, hovorili už viackrát a diskutovali sme, zvlášť čo sa týka agentúra, to sú mzdová tabulka. Áno, samozrejme hovoríme, súhlasíme s tým, že agentúry, všetky agentúry, aj tie, ktoré majú nové úlohy, musia splňať tam e, tú hranicu toho 1%, respektíve 15, 5% v danom časovom rámci. E, zníženie tých nákladov a nie naopak dostávať ešte navyše 1% e, pre tzv. redeployment pool, teda nejaké zdroje pre mm, zamestnávanie zamestnancov. Takže s tým jednoznačne nesúhlasíme a naopak tlačíme na to, aby tieto agentúry museli ušetriť to 1%. Zároveň chceme, aby to zaznelo a aby to počula aj komisia, opakujeme to na adresu komisie. Nepripustíme, aby toto, tento škrt eh, o to 1%, s ktorým sme všetci súhlasili, aby sa to týkalo práve toho personálu, ktoré je financované z príjmov a poplatkov agentúr. Práve tie agentúry sa financujú pomocou rôznych tých servisných služieb, ktoré poskytujú na trhu. A tieto firmy naozaj veľmi, uh, sú veľmi znepokojené tým, že komisia teraz tu bude nejakým spôsobom zasahovať do toho personálneho vybavenia personálnych kapacít. Netýka sa to konkrétne iba Európskej železničnej agentúry, ale chcela som toto povedať všetkým kolegom, kolegyňam, pretože som sa bavila s ľuďmi z EADS, a to konkrétne minulý týždeň, a tí mi naozaj veľmi jasne opäť zopakovali, že všetko, všetky tie opatrenia, ktoré tu máme ohľadne leteckej dopravy, um, aj to, čo tu zažívame, ako teraz trošku nejaké oživenie v oblasti uh, leteckej dopravy, stavba nových lietadiel, ten potenciál pre rozvoj, ktorý tu existuje, môže byť naozaj výrazne ohrozené, ak tá agentúra certifikačná nebude schopná uh, svížine reagovať na požiadavky leteckého priemyslu potom môžeme na akýkoľvek rozvoj a prosperujúci letecký priemysel zabudnúť. A všetky ostatné opatrenia na to, aby sme letecký priemysel e, nakopli, tak nám to nepomôže. Len kvôli tomu, že my tu ostrihávame osekávame tým jedným percentom nejaké takéto drobnosti práve v agentúry. Pri prípade Európskej železničnej agentúry je to tak isto. Opäť, certifikačná agentúra je zodpovedná za bezpečnosť. A ak vezmeme tejto agentúre tú možnosť, aby kompetentne a svižne mohla vykonávať svoje právomoci, tak vlastne podkopávame ich prácu. A preto posledná pozmeňovací návrh, ktorý som pri, pripravila, e, je v tom zmysle, že si myslíme všetci, že musíme mať tie riadiace výbory, management boards, Ďalšia vec, e, ktorú sme riešili aj v tej spoločnom prístupe a v spoločnej pracovnej skupine, a síce, že nie je nutné, aby vždy v tom výbore boli zastúpené všetky členské štáty. V prípade železničnej agentúry to tak je, možno e, je to, sa to ukáže ako rozumné, ale na to, aby sme mali Pôvodne tam mali byť dvaja zamestnanci komisie a teraz tam majú byť štyria, tak to si myslíme, že je absolútne nadbytočné a preto ten riadiaci výbor podľa mňa má ostať obsadený v tom zmysle, ako sme to navrhli, plus teda dvaja zamestnancie z komisie. Keď sa tu bavíme o efektívnosti, o škrtoch, znižovanie stavov a tak dále, znižovanie rozpočtov pre agentúry, je dôležité vedieť, kde sa škrta. Je dôležité vedieť, že všetky agentúry musia platiť náklady na dopravu, ubytovaniu e, pre tých, ktorí sa zúčastňujú toho riadiaceho, zasadnutí riadiaceho výboru. A čím viac ľudí tam E, posadíme do toho riadiaceho výboru, tak samozrejme budeme, o to viac agentúra musí zaplatiť. Takže v tomto prípade opakujem, dvaja ľudia za komisiu stačia. Toľko naše stanovisko k e, Európskej železničnej agentúry. Keď sa pozrieme na Berek, tam je to ešte trošku horšie. A hneď vysvetlím prečo. Naše stanovisko je stanovisko k správe z vlastnej iniciatívy. Neexistuje tu žiadna legislatíva. Ide tu o hodnotenie. Ide o legislatívu, ale o hodnotenie orgánu BEREK. Ale je treba zvážiť, ako vznikol BEREK a ako fungoval. Nemal absolútne žiadne výbovenie, pretože všetky členské štáty sa silou mocou proti jeho ustanoveniu bránili. Veľmi živo si tú diskusiu vybavujem a to, ako sa členské štáty bránili, bránili sa tomu, aby akékoľvek kompetencie z vlastných regulačných úradov preniesli na európsku úroveň. To znamená, že BEREK vlastne dnes nie je nič iné, ale len administratíva, nejaký správny orgán, musia vlastne riešiť e, sieť, spravovať sieť týchto národných regulačných orgánov. Riešia vlastne zmeniť tak tú elektronickú výmenu dát. A to znamená, že táto agentúra je maličká, je tam iba 16 ľudí. A rozpočet asi 3,5 milióna eur, ale samozrejme musia splňať všetky podmienky pre v úvodzovkách povedané nezávislú agentúru. Podľa mňa to nedáva zmysel a myslím si, že je o mnoho rozumnejšie, ak Berek ako orgán samotný rozpustíme a tie kompetencie prevedieme naspäť na komisiu a potom tú sieť tých regulačných orgánov nejakým spôsobom e, budeme spravovať z miesta komisie a nie tým orgánom BEREK. To by určite bol rozumnejší prístup. Ďalšia alternatíva je, komisia nám navrhuje úplne nový legislatívny základ a naozaj by sme vytvorili skutočne nezávislý orgán, ktorý potom bude zodpovedný a bude fungovať pokrývať všetkých 28 členských štátov, ale nebude to len takýto administratívny orgán, ktorý e, nie je schopný ničoho iného, než, ja neviem, naozaj nič, čo by stalo za reč, nedokáže vykonať. Myslím si, že svojim stanoviskom sa príliš neliším od toho, čo pôvodný výbor, e, ktorý za to zodpovedný schvaloval. Som za to, aby orgán Berek a jeho kompetencie sa vrátili naspäť pod komisiu. Ďakujem, pani správodajkyne. O slovo sa prihlásil Dominik Rike. Ďakujem pekne. chcem povedať pár slov o Európskej železničnej agentúre. A síce je to moja srdcovka, pretože srdcová téma. Chcem poďakovať Jute, pretože veľmi správne vyjadrila niektorých mm, hlavné body. Ak dovolíte dve záležitosti. Ten štvrtý železničný balíček, áno, fajn, v rámci tohto legislatívneho obdobia ešte druhé čítanie, dru, respektíve druhé čítanie bude asi až v tom ďalšom období. To znamená, že tu máme technický balíček, kde sú základné body, ktoré sa týkajú dokončenia tejto e, dokončenia rozvoja Európskej železničnej siete a je možné, že Rada a parlament dospejú k, dohodu, ale ten, k dohode, ale tento technický balíček výrazným spôsobom rieši sféru vplyvu a zodpovednosti tejto agentúry. Momentálne v agentúre pracuje 143 ľudí. Vydávajú štúdie a podporujú komisiu a tak ďalej, ale do budúcnosti by sa mali stať certifikačným úradom pre všetkých prevádzkovateľov železníc, pre naozaj všetky vozidlá a rovnež aj pre, takisto pre signalizačné zariadenia, technické zariadenia, ale aj pre kontrol, sa majú stať kontrolným orgánom pre národné agentúry, pre výskumné centra a mnohé ďalšie úlohy, ktoré momentálne nebudem tu spomínať. Takže iste všetci súhlasíme s tým, aby Európska železničná agentúra mala viac úloh a viac kompetencií, ale komisia zároveň chce, aby sa znížil počet zamestnancov. Pani Haug hovorila o tom, že na začiatku by sa preradili eh, do iných miest, pracovných miest, ale potom jednoducho mm, sa počet pracovných miest znížil a ja tvrdím, že to nestačí. Zaznelo veľa hlasov ktoré zdieľajú tento názor, Európska komisia jednoducho nám tvrdí, že je tam daný rozpočet, ktorý je relevantný pre Európsku železničnú agentúru, ale podľa nás nie je dostatočný na to, aby agentúra mohla splniť svoju misi. A nezabudajme, že ide aj o bezpečnosť na železniciach. To, čo vyžadujeme o tejto agentúry na jednej strane, na druhej strane, to nie je dostatočne zafinancované to je veľký problém a chcem upriamiť vašu pozornosť na situ- túto situáciu, ktorá je veľmi, veľmi komplikovaná. Zvlášť, ak vezmeme do úvahy bezpečnosť železníc a možnosť ich fungovania. Takže naozaj zásadné problémy, nedostatočné finančné prostriedky realitou, ktorú chceme, aby tá železničná agentúra naplňala, tie úlohy, ktoré chceme, aby nám splnila a tým, ako môže byť financovaná. Keď sa pozrieme na finančnú prílohu, tak je tá situácia ešte závažnejšia. Áno, je to otázka legislatívy, ale ak nebudeme mať dostatočné úpravy v rámci tejto prílohy, ktorá upravuje financie, tak budeme musieť upraviť aj úlohy a misiu celej agentúry. A štvrtý balíček pre železnice fungovať nebude, pretože nebudeme mať naplnené požiadavky bezpečnosti a interoperability. Pán predseda, Ďakujeme, ďakujeme spravodajcovi, ďakujeme Dominikovi tým, že nám tu zúraznili tie najdôležitejšie body. Je to otázka zásadného charakteru, zvlášť čo sa týka rozpočtu. Ďalší harmonogram, ktorý nás čaká, myslím, že sa to vlastne zhoduje, takže náš výbor, to je, máme tu rovnakú lehotu, to znamená 7. oktobra 17.00 a 17.10. hlasovanie. E, to sa týka Bereku. V ITRE by sa malo hlasovať 4. a 5. novembra. Vo výbore pre dopravu sa bude hlasovať 26. novembra. Ďakujem pekne a tým sa dostávame k bodu 10. 10 pán spravodajca Andrej Plenkovič. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Je tu o oblasť komunita de Valence. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A budem hovoriť po anglicky. Je to jedna z tých správ, ktorá mobilizuje Európsky globalizačný fond a ide o 630 e, nadbytočných pracovných miest po viac ako 140 e, podnikoch, ktoré fungujú v regiónoch NUC 2 e, vo Valenciane. Z dôvodu globalizácie mnohé stavebné podniky, podniky vyrábajúce materiály, kovové materiály nemajú už konkurenčné kapacity a preto majú nadstavy a to doľahlo veľmi e, ťažko na sociálnu situáciu v tomto španielskom regióne. Objem finančných prostriedkov, ktoré sa majú mobilizovať, tvoria polovicu celkových nákladov účinkov týchto globálnych dôsledkov, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť tohto španielského regiónu. Európska komisia rýchlo reagovala po žiadosti španielských orgánov, ktorá došla pred niekoľkými mesiacmi v apríli. Komisia navrhla toto rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady pred niekoľkými dňami, v podstate 16. septembra, a teraz očakáva eh, schválenie Európskeho parlamentu. E, pokiaľ ide o podstatu rozhodnutia, ide o klasické rozhodnutie, e, ktoré sa v posledných e, rokoch nachádza pred poslancami tohto parlamentu, odkedy bol schválený EAGF fond, ktorý má pomôcť reintegrácii a rekvalifikácii veľkého počtu e, pracovníkov v regióne Valencia. A ďakujem aj pekne a ďakujem aj službám za to, že vy pomohli vypracovať túto správu. Ďakujem. Pán spravodajce, nemáte nejaké pripomienky ani otázky? Dobre, takže Termín na predkladanie pozmejúcich návrhov je 1. oktober 2013 do 12. hodiny a hlasovať sa bude 17. oktobra. A to hlasovanie sa uskutoční tu, ale aj vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Tak, teraz sa vrátime naspäť k programu. A teraz sa pozrieme na rozpočtové problémy. A Jensen, mohli by ste nám uvieť zhrnutie? frakcie, e, ktorá sa týka návrhu rozpočtu na rok 2013 po stretnutí s koordinátormi. Videli sme viac ako tisíc pozmeňujúcich návrhov od výborov, skupín a jednotlivých poslancov. Prešli sme cez tieto pozmeňujúce návrhy, skupiny viedli rokovania a teraz sa blížime k dohode, ktorá sa týka pladieb. Všeobecná línia bude taká, že väčšinou nepôjdeme nad návrh, nad navrhovanú sumu. O tom sme hovorili dnes s komisiou a s radou, keď sme hovorili o platbách. Stále je tu otázka. A samozrejme nevyriešime platobné potreby s tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Musíme veriť komisii, keď hovorí, že to zvládnu. Komisár súhlasil s tým, že pred sebou tlačíme snehovú gulu, ktorá sa stále nabaluje, ale momentálne sa nachádzame v takejto situácii. Pokiaľ ide o záväzky. Dostali sme list od komisie a tam e, sa hovorilo, že tam e, sa dostalo k dohode, pokiaľ ide o viazačný finančný rámec a dohodlo sa, že by sme mali viac finančných prostriedkov pre výskum, vzdelávanie a inovácie v roku 2014, než sa pôvodne predpokladalo. A toto bolo v popredí a potom ešte pozadí boli niektoré energetické programy a takisto aj technické záležitosti. Myslím, že sa nám podarí dať dohromady balík po dohode medzi skupinami e, k bodu 1a, ktorý sa týka e, politik rastu Komisia vo svojom liste takisto ukázala, že je tu väčšie rozpetie v tejto oblasti, zatiaľ čo v štruktúrálnych fondoch je menšie rozpetie a tam e, budeme potrebovať nástroj flexibility, aby sme našli finančné prostriedky pre Cyprus. A e, pre znevýhodnené osoby na tom sme sa dohodli, nemáme nejaké problémy s pozmeňujúcimi e, návrhmi, ktoré sa týkajú spoločnej polnospodárskej politiky a školského ovocia. E, potom pokiaľ ide o spravodlivosť za vnútro a kultúru, e, tam tiež sa asi dohodneme. No a potom tu bola diskusia, ktorá sa týkala o dielu 4, pretože toto je tradične oblasť, kde máme veľmi prísny rámec. Ako zvyčajne vidíme, že je tam málo peňazí pre Palestínu, sú tam aj mnohé ďalšie želania, e, ktoré majú skupiny a myslím si, že e, už prechádzame k tomu, že budeme používať nástroj flexibility pre zahraničnú politiku, aby sme mohli naplniť všetky želania. Máme naozaj obmedzený rozpočet na administratívu, ale to závisí od toho, ako dopadnú súdne prípady, o ktorých sa momentálne rozhoduje. Zdá sa, že rada prehrá prípad, ktorý sa týka toho, či treba upravovať mzdy e, v rokoch 2011 až 2012 na základe dohody metód. A to znamená, že budeme na to musieť nájsť peniaze a to možno bude problém vo viacerých inštitúciách. Takže toto je ešte pred nami a je tu želanie presunúť zvláštnych zástupcov z oblasti e, zahraničnej politiky a z administratívy. To by bolo prirodzené a to tiež e, vyvíja určitý nátlak na administratívne výdavky. No a nakoniec je tu jedna oblasť, ktorá býva často dôvodom obavy mnohých poslancov. A to sú pilotné projekty a prípravné aktivity. A tam môžete mať položky, kde nedochádza k testovaniu na základe právneho základu, ale e, to býva pred prípravou e, právneho základu a tam bude balík, ktorý odráža širokú škálu nápadov od rôznych skupín, od rôznych výborov, aj so stropmi, e, ktoré obmedzujú do istej miery to, čo môžeme robiť a myslím si, že sa dá nájsť riešenie tak, aby sme naplnili väčšinu potrieb a pritom zohľadniť e, to, čo e, komisia považuje za realizovateľné. A keď zistíme, že projekt už po začaní do iných programov, tak na to môžeme odkázať a tak naplniť e, želania členov. Myslím si, že sa pripravujeme na hlasovanie na budúci týždeň. A uvidíme, že e, parlament bude e, reagovať podľa pravidel hry, ktoré sme si dohodli na ďalšie programovacie obdobie. Ešte sme nehlasovali o viacročnom finančnom rámci, ale už sa držíme nových pravidel hry. A musím povedať, že sme boli dosť skromní v našich požiadavkách. Ďakujem veľmi pekne tieňovým spravodajcom a takisto zamestnancom za tú dobrú prácu, ktorú urobili. Myslím si, že už sa blížime k spoločnému riešeniu, čo znamená, že budeme môcť mať hlasovanie, ktoré, hádam, nebude príliš komplikované. Ďakujem veľmi pekne. Ako e, povedala pani Jan, Jensen, o kompromisoch sa hovorí teraz medzi e, koordinátormi, ale pokiaľ ide o rozpočty, ďalších inštitúcií. Monika urobila veľký pokrok, dosiahla eh, veľkú jednomyselnosť ona a George Lyon eh, uskutočnili zmierovacie konanie. Mohli by ste to zhrnúť niekoľkými vetami? Áno, dosiahli sme dohodu eh, s predsedníctvom a zbírom. Pokiaľ ide o personálnu líniu, tam sme dosiahli skrátenie 3,3 milióna a niektoré veci môžeme vybaviť do konca roka a preto náklady e, v oblasti e, počítačových e, technológií a modernizácie informačných technológií sa nám podarí úspory viac ako 2,5 milióna. Áno, a potom sme urobili aj nepriemnejší krok a to je počet delegácií, ktoré budeme budúci rok a tam sme dosiahli úsporu 1,3 milióna eur. Teda môžeme hovoriť o úspore 7 miliónov a Európsky parlament takto dosiahol úsporu 1,9 ale my tu máme ešte ochranné e, opatrenie, že aspoň časť rizika sme naplánovali v súvislosti so súdnymi rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora, e, ktoré spomínala pani kolegyňa e, Jensen, e, kde išlo o zamestnancov a ich platy a sme pripravili na to, keď príde už prvý rozsudok. Naozaj nezapomínaj o tom hovorila tiež pani Jensen krátko odstrániť všetky tieto bezpečnostné opatrenia, keď vieme, že v decembri už budeme mať e, tieto e, prvé požiadavky, tak e, tie potom nemôžeme označiť za dodatočnú maržu, pretože to nebude nejaká marža. Keď tieto výdavky, ktoré sa objavia v decembri, naplánujeme aspoň čiastočne, tak to bude lepšie, pretože ak ich nenaplánujeme, tak potom sa to už nebude dať realizovať. No a je tu ešte druhý bod, kde sme opäť zaviedli požiadavku komisie. Ide e, o sadzbu zmierňovaciu. E, tá sa týka služby pre vonkajšie činnosti a e, tam je zvláštny problém v oblasti zvláštnych zástupcov. Chceme sa venovať tomuto problému e, v spolupráci s výborom AFED. E, uvidíme, či sa nám to podarí vyriešiť teraz. Ak nie, tak uvidíme potom o rok, ako to dopadne. Inak už nechcem ísť viac do podrobností, ale myslím si, že ešte máme toho veľa na prediskutovanie s radou. musím povedať, že hlavným sporným bodom je chybajúca marža a keď si nedáme pozor, tak tá marža nebude stačiť v roku 2014, aby financovala náš rozpočet a to bude viesť naozaj k zaujímavým diskusiám. Dobre. O tom nie je pochyb ale e, naozaj by som chcel vedieť, e, či ste z toho všetkého šťastní alebo nie. A Eder žiada o slovo. Áno, ďakujem, e, pán predseda, za slovo. Mám iba naozaj stručnú pripomienku. Na základe toho stretnutia, ktoré sme mali predtým, nechcem zachádzať do prílišných podrobností, ale predsa je tu jedna vec, ktorá ma trápi a myslím, že nikto o nej nehovoril. Minulý týždeň v tomto výbore budeme musieť urobiť rozhodnutie nielen o záväzkoch, ale aj o platbách. Aby som bola úprimná, ako vedúca e, skupiny socialistov ani neviem, ako budem hlasovať, pretože ja neviem, aká je situácia. Iba teraz sme mali stretnutie s komisárom a dostali sme nejaké čísla, No ale nevieme toho veľa. Keď nie je stanovisko rady k dispozícii, tak nevieme, kto bude platiť účty. Neviem, či tu hráme poker. A možno iba potrebujeme novú stratégiu. Ale keď to máme brať vážne, o čom budeme hlasovať budúci týždeň? Keď sa pýtame, čo neplatíme tento rok, môže sa to dostať pod platby na, na budúci rok, tak nikto mi nechce odpovedať na túto otázku. A nie je to preto, že by nemali čísla. Takže čo budeme teraz robiť? Budeme žiadať viac platieb alebo budeme sa držať e, čísla, ktoré má rada, ktoré sú asi o miliardu nižšie. Takže aké stanovisko máme zaujať? Nemáme dostatok informácií. Ako máme robiť svoju prácu? Dobre, ďakujem pekne, Eider. A Eda nám pripomenula, že máme naozaj veľmi málo času. Ďalšie e, stretnutie koordinátorov sa má skutočne pondelok medzi 16. a 18. hodinou. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch v rozpočtovom výbore e, v stredu a vo štvrtok. Naplánovali sme na to dva dní, tak prosím vás, buďte k dispozícii obi dva dní do pondelka. Spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia sa budú musieť dohodnúť na stratégii a budú musieť urobiť čo najväčší pokrok v oblasti strategických rozhodnutí. No a pokiaľ ide o tie ďalšie veci, ktoré budú tvoriť súčasť dohody, aj na tom sa bude treba dohodnúť, tak aby sa sekretariat mohol pripraviť včas. Nebudeme sa vyhybať ani kompromisom a budeme robiť aj e, hlasovanie unblock. Takže čím skôr sa dohodneme, tým lepšie, ale bude to na oboch spravodajcoch, aby sa plne podielali na tomto procese. Ja vám samozrejme budem tiež k dispozícii. Ale spravodajcovia sú e, pánmi tohto manévru. Okrem toho, čo sa tu povedala a čo povedala Eder, by som vám chcel povedať rýchlo niečo k bodom 5, 6 a 7 nášho programu. Chcel by som teda povedať, že Giovanni už odišiel, ale môžem zhrnúť za ňo. A je to otázka ďalších opravných rozpočtov na rok 2020. A hlavný z nich súvisí s jazačným rámcom. Hlavný problém je, že druhá časť TVZ ehm, a litovské predsedníctvo nám povedalo, že naplní ehm, svoje záväzky a minulý týždeň vo Vilniuse ehm, prezident Litvy prijal našu rozpočtovú delegáciu a prezidentka nám povedala, že podľa nej E, sa tento problém dá vyriešiť v súlade so želaniami parlamentu. Myslím si, že to bola e, to bol najväčší možný záväzok zo strany litovskej prezidentky. Okrem toho, sú tu ešte ďalšie minimálne tri opravné rozpočty s rôznymi účinkami. Najprv tu máme číslo 6, to sa týka príjmov. Opravný rozpočet číslo 6 hovorí, že tradičné vlastné zdroje, napríklad aj clá, sa znížia v roku 2013 pod prognozu, ktorá vznikla minulý rok. To znamená, automaticky bude musieť dojsť zvýšeniu v zdrojoch HND, pretože tieto príjmy budú musieť vykompenzovať ďalšie príjmy, ktoré vypadnú. Rozpočet sa bude musieť realizovať ako vyvážený rozpočet a to znamená zvýšenie o 2,7 miliardy e, príspevkoch e, do GNI. A uvidíte, čo to bude znamenať pre ministrov rozpočtu tých 2,7 miliardy. Pre výpadok príjmov e, z cieľ. V prvom kole neprebehli diskusie s nejakým veľkým nadšením asi s takým nadšením, ako nám práve opísala Monika Holmajer. No a potom tu máme opravný rozpočet číslo 7. E, povedali sme niečo o ňom pred niekoľkými minutami. A tento opravný rozpočet má naplniť potreby e, troch krajín, pretože pán prezident Van Rompuy im dal sľub, 8. februára 2013, keď sa Európska rada dohodla na viacročnom rámci. A ten sľub e, nebudeme môcť naplniť e, v tých rozpočtových položkách, ktoré tieto tri krajiny žiadajú. A to boli položky, ktoré neboli obsiahnuté e, v britskom rabate, a je to jednoducho komplikovaný problém, ktorý bolo treba doriešiť. A pán spravodajca sa domnieva, že je to iba záležitosť viacročného rámca, takže budeme musieť o tom hlasovať v tom istom čase, ako budeme hlasovať o viacročnom rámci. Ak sa nám to podarí, bude to dobré, ak nie, tak to budeme musieť odložiť na inokedy. A budeme mať potom minimálne ešte deviatý opravný e, rozpočet, ktorý bude o mobilizácii fondu na pokrytie škôd spôsobených záplavami e, v Nemecku, v Rakúsku a v niektorých ďalších krajinách. Malo by to byť nejakých 40 miliónov eur. E, ide Fond Solidarity. Zvyčajne sa tie finančné prostriedky, ktoré sa využívajú až do úplného vyčerpania, No a máme tu 3,3 miliardy a 2,7 miliardy pre opravné rozpočty 8 a 6 a ešte k tomu budeme mať navyše e, opravný rozpočet číslo 9. Na stretnutí e, v pondelok budeme ďalej hovoriť o týchto veciach. V stredu vo štvrtok budeme hlasovať o pozmejúcich návrhoch. Ak sa nám podarí za 1,5 dňa prejsť všetky pozmejúce návrhy, tak e, to bude úspech A potom e, na 2. oktobrovom Štrásburgu budeme ďalej rokovať o týchto záležitostiach. V stredu a vo štvrtok budeme e, hlasovať o interinstitucionálnej dohode a nariadení e, o viacročnom rámci. Potom budeme hlasovať na plenárnom zasadnutí o rozpočte na rok 2014, možno aj o opravných rozpočtoch. A pravdepodobne budeme eh, hovoriť aj o E, nariadenia, ktoré hovoria o obsahu politík, ktoré boli financované z viazočného rámca. Začiatkom júla sme hovorili o viazočnom rámci, už vtedy sme e, povedali, že budeme o tom hlasovať na základe dvoch predpokladov. Poprvé je to 39 e, miliard v opravnom rozpočte číslo 8 a po druhé že tu nebudeme mať legislatívne predpisy, ktoré nás budú nejakým spôsobom obmedzovať. Napríklad dnes sme sa dozvedeli, že došlo k k politickému dialogu, pokiaľ ide o podhospodárskú politiku, takže tam sa zdá, že už nie sú nejaké trecie plochy. Ale pokiaľ ide o koheznú politiku, tak e, tam ešte máme nedoriešené makroekonomické otázky. A je tu aj rezerva pre výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. Sú tu teda ešte dve oblasti, ktoré sa majú vyjednať. Ja mám taký pocit, že dosiahneme kompromis časom. Máme tu rôzne stanoviska ale mali sme už dosť trialogov a zrejme už vieme uhadnúť, akým spôsobom sa budú veci vyvíjať. E, samozrejme, v nasledujúcich dňoch sa budeme musieť na to pozrieť e, bližšie, rovnako aj budúci týždeň. A v tom čase už predseda parlamentu e, uvidí, či bude treba uskutočniť ďalšiu kontaktnú skupinu, alebo či jeho plánované riešenie e, dať dohromady všetky tri inštitúcie na rokovanie, či to bude treba urobiť. A môžeme potom potvrdiť alebo zmeniť ten dátum, ktorý máme naplánovaný na čiastočné hlasovanie. Máte nejaké otázky? Nie, takže jeden posledný bod. E, budovy nous le traiter. Takže Monika, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, poprvýkrát čelím vážnemu problému. Kolegyňa Priceboráta, ako aj ja stojíme pred týmto problémom a my ďakujeme. Ja teda ďakujem jej, že ma takto dobre podporila. Ďakujem za túto podporu. Poprvýkrát tu máme ten prípad, že jedna agentúra napriek vzájomné napriek vedomiu dobrému obišla výbor pre rozpočet aj pokiaľ ide o obišli aj plán hospodárenia a z časti veľké sumy, pokiaľ ide o budovy, boli vynaložené na prenájom, napriek tomu, že už viac ako rok vedela táto agentúra, napriek, dostali teda viaceré maily a pokázal sa na to x krát, ďakujem Jute Haug za to, že na to poukázala vlastne toto rezerv, že vlastne sme prostredníctvom nej dostali tieto informácie. Ale máme tu toľko otázok na EBU jednoducho, že môžeme dnes povedať celkom jasne, že budeme musieť prijať stanovisko a v tomto konkrétnom prípade chcem povedať, teda, vyťahne, teda budem prezentovať iba niektoré výťahy z tejto správy, kde mi vlasy stávali s dubkom. Tam jednoducho sa prenajímali budovy e, podľa poschodí a snažili sa zostať pod hranicou 700 tisíc a hovorili, že sú ešte príjmy príjmy pre túto agentúru, ktorá nepatrá vlastne do rozpočtu EU. Ak to teraz nikto nepochopil, tak to jednoducho sa ani nedá pochopiť. To, čo sa tu jednoducho udialo, je úplne otvorene povedané absolútna sila. To znamená, ak, to, ak by sme mali umožniť niečo takéto nejakej agentúry, tak môžeme zrušiť výbor pre rozpočet, môžeme jednoducho prestať robiť nejakú kontrolu pokiaľ ide o peniaze, alebo napríklad, ak by sme v budúcnosti dovolili to, že ak v jednom poschodí, pretože sú tam tri časti jedného poschodia, jedna časť bola prenajatá a ak, ak sa prenajmu ďalšie dve časti, tak za každú časť, ktorá sa prenajme, ešte zaplatia 110 tisíc za poradcu pretože sa vlastne prerajú, majú, majú ešte tie dve časti toho istého poschodia, tak to jednoducho prináša so sebou veľa nezodpovedaných otázok. Ak potom takéto prenajmy sa robia takým spôsobom, napríklad 1. február, nemám teraz tie čísla pred sebou, druhá, druhý prenajm sa zase zorganizoval vo februári a tretie, tretí prenajm zase v marci a štvrtý niekedy v auguste a nepovedia nám ani konkrétny dátum, kedy tento prenájom začal, bez, a napriek tomu, že vlastne nás e, informovali o týchto prenájmoch a tie čísla jednoducho nesúvisia s tými, ktoré mi poslali predtým. Potom to zase nesúvisí s tými, ktoré poslali na konci. A potom ešte na konci je pár štvorcových metrov, ktoré prenajali aj tak. Takže Celé to vyzerá tak, ako keby Europol pre zamestnancov, ktorí sú z národných štátov, ktorých majú vo vlastnej budove, jednoducho odpočítali tie budovy z tej, tie, tie švorcové metre z budovy, ktoré oni obsadili. Tak preto by som chcela požiadať DG Budg a komisiu, aby jednoducho povedali tejto agentúre, ako takéto informácie sa majú podávať formou správy. Máme tu celkom jasné, konkrétne otázky, ktoré sa chceme spýtať Ide tu jednoducho o obchádzanie nariadenia o rozpočte a cieľa vedomé. Sú tu celkom konkrétne maily, ktoré boli poslané tejto agentúre, kde sme sa celkom jasne pýtali na konkrétne otázky. Ja som zamietla všetky ich žiadosti, ktorých to chceli, chceli obísť, ale potom môj kolega jednoducho sa už veľmi nahneval a tá požiadavka z ich strany prišla dokonca ešte dvakrát navyše, potom sme im jednoducho povedali, že už chceme, aby podali jasnú správu a to sa doteraz nestalo, hoci už v decembri sme tento list zaslali ešte raz a potom zrazi, zrazu už asi vo februári bez takéhoto oznámenia prenajali ďalšie časti budovy. Ak si zoberiete prenájom priemerný, tak je to najdrahšia budova Európskej únie, ktorej sme kedykoľvek boli, ktorú sme si my kedykoľvek prenajali. To je jednoducho je nad rámec všetkých tých rámcov na náklady, na prenájom. Ak jednoducho to celé sčítame, tak to je podľa toho, čo tu máme zhruba 800 až 900 eur na meter štvorcový. Tu napríklad v parlamente, alebo v Bruseli to 250 alebo 320 eur. Vo Francúzsku sme boli oveľa lacnejší a tá medicínska agentúra ktorá v porovnaní napríklad s touto, my sme vtedy kritizovali, bola absolútne lacná. Ja som jednoducho takéto ešte nikdy neza, nezažila, veľmi to chcem kritizovať a bude tu ešte veľa otázok a dopytov a ja som jednoducho zhrozená, že vôbec takéto niečo bolo možné a že mňa ako spravodajkyňu vždy obchádzali. Až Myslím si, že ma predsa len nebudú musieť informovať. Ja si myslím, že je dobre, keď nás informujú. Dobre, že to teraz môžeme kontrolovať a ja ďakujem mojej kolegyni, že ma takýmto spôsobom podporila, pretože tak, ako sme to jednoducho našli, tak toto nemôže ísť ďalej a ona iste má takisto ďalšie otázky vzhľadom na tie zahmlené e, dokumenty, ktoré sme tu dostali. Nedá sa to je celé dať do kontextu. Nesedia tie čísla na začiatku a na konci týchto informácií tento, celá táto zložka vôbec nie je zábavná. Bude to skutočne veľmi ťažká práca dať to dokopy. Ďakujem pekne, Monika. To je ehm, dozorný orgán nad bankami, agentúra pre dozor nad bankami. Pravdepodobne sú to tí bankári, čo robili to isté, čo, robia a čo robili doteraz, to znamená okrádajú ľudí. Takže Zuzana, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni za spoluprácu. Myslím si, že tu uviedla veľa údajov, ktoré sa týkajú súčasnej situácie. Ja som znepokojená hlavne v tom kontexte, že nás tu informovali až ex post. A vždy je to retroaktívne a vždy sa tu s nami zahrávajú ako mačka s myšou. Takže to jednoducho nezodpoveda tomu, ako treba s našim výborom spolupracovať. Ale sú tu určité obavy aj do budúcna, pretože tu bolo určité zreťazenie nájomných zmluv a je tu výhľadovo dlhodobé riešenie v tom zmysle, že by sa vypísalo výberové konanie na definitívny prenájom pravdepodobne inej budovy, tak ja sa pýtam, kedy nás budú informovať, ako to vyzerá, či bude výberové konanie na maklera alebo na vlastný prenájom, aké sú teda tie predstavy pretože oni by sa mali stiahovať už v roku 2015 a otázka je tá, či to budeme mať dostatočný čas na výpovede tých zmluv, ktoré tu máme, či nebudeme dokonca platiť ešte aj nejaké penále za to, že budeme opúšťať tieto priestory. Jednoducho rozpočtový výbor v tomto smere nemá žiadne informácie a ja sa obávam, že pri cene týchto prenajmov tu pravdepodobne bude nejaká e, nejaký háčik, že pravdepodobne budeme platiť penále aj za to, že tieto priestory opúšťame. Takže my chceme poznať celú tú situáciu na to, aby tu neboli nejaké škody a tá agentúra od roku 2015 išla podľa pravidel hier ako všetky ostatné agentúry. Aj v tom kontexte, že tu ide na, o dohľad nad bankami, pretože, takže mali by byť v tejto záležitosti tí najlepší. Áno, ďakujem veľmi pekne. A chcem povedať, že človek je jednoducho prekvapený s tým, ako sa to vyvíjalo a potom v Londýne, kde to je skutočne veľmi drahé, teda nedá sa to ani porovnať. Dobre, takže my to jednoducho tak, ako si to ty navrhla, budeme postupovať, príjmeme stanovisko k tomu celému, potom istotne začneme spustíme vyšetrovanie tejto situácie, aby sme sa dostali aj k následkom, aby tu jednoducho pocitila táto agentúra určitý tlak z našej strany. Nemôžu si predsa myslieť, ja viem, ako to je vždy. Oni si myslia, tam je nejaká spravodajkyňa a tu my môžeme. jednoducho nemajú ani šajnu o tom, že za každým spravodajstvom, za každou spravodajkyňou, za každým spravodajcom je celý Európsky parlament, ale minimálne výbor pre rozpočet. To je jednoducho nepochopiteľné. Áno, tak som správne konala. Práve som písomne dostala informáciu, že tu máme zástupcov tejto agentúry. Môžu sa možno snáď hneď aj zodpovedať na, pred nami. Kto to je, prosím vás? Vysvetlite tieto vaše postupy niekale. Áno, nech sa páči. Mladý muž, nech sa páči, spustite. Povedzte vaše meno. Ja som Adam Farkaš, som exekutívnym riaditeľom EBA. Ďakujem za tú možnosť, že tu dnes teda môžeme predstaviť v stručnosti e, naše odpovede a e, vysvetliť tie fakty, ktoré znepokujú pani e, Homer a tieňová spravodajcu. Prvá vec, ktorú chcem povedať, a síce aby som tú situáciu uviedol do relevantného kontextu. Ako viete, EBA vznikla od 1. januára 2011 a rozhodnutie o zriadení, toto nariadenie, ktoré zriadovalo túto agentúru, e, bolo schválené pomerne neskoro. A to rozhodnutie, ktoré padlo, bolo, že tá agentúra teda vlastne bude právnym nástupcom všetkých zmluv na úrovni e, výboru na úrovni 3, ktoré malo sídlo v Londýne. Výbor manažerov najvyššieho manažmentu e, zaostával časovo a ten manažment sa vlastne k nám, k agentúre pripojil až v priebehu roku 2011, takže už e, keď sme rozbehli naše fungovanie. Ja osobne som začal v polovičke apríla 2011. Keď agentúra rozbehla svoju činnosť, tak e, zdedila nájomné zmluvy, nájomné zmluvy, ktoré boli v Londýne na prenajom miest možností a priestorov, kde sme aj dnes. Tie zmluvy, ktoré sme zdedili, ktoré ja osobne som teda zdedil, bol vlastne jedno poschodie e, v jednej výškovej budove plus tretina ešte ďalšieho poschodia v tej zase inej budovy. E, takže jedna tretina, pani Homer to tu spomen, spomínala. Tieto zmluvy, a konkrétne všetky z nich, e, sú platné do konca roka 2014. Tieto zmluvy sú podpísané, sú platné, a, sú platné do roku 2014. Nie sú tam žiadne pokuty, ak budú e, tie zmluvy vypovedané pred rokom 2014, ak nebudú, alebo ak nebudú v roku 2014 obnovené. Musím spomenúť ešte jednu vec. V tých zmluvách teda bola zmluva o ukončení ktorá, ktorú sme mohli uplatniť minulé leto. Takže na začiatku agentúry sme urobili následovné a síce okamžite v súlade s finančnými pravidlami sme otvorili, teda e, vyhlásili tender, aby sme vypísali verejnú súťaž a aby sme vyriešili teda majetkovú e, situáciu agentúry, keďže ten plán počítal s výrazným navýšením počtu zamestnancov. Keď som ja prišiel do agentúry, tak nás nebolo ani 30, dnes nás je viac než 100. A máme e, konzultantov aj rôznych ďalších stážistov a tak ďalej a veľmi veľa aj národných e, expertov, ktorí pôsobia na našej pôde. Máme veľmi veľa aj zasadnutí. Minulý rok prebehlo 250 zasadnutí národných expertov, čo znamenalo e, poskytnúť priestory pre stretnutia, ktorých sa zúčastnilo až 5000 ľudí. Takže v tejto chvíli to bola situácia, kedy agentúra, ktorá bola na svojom rozbehu na začiatku, mala nejaké zdedené zmluvy, na tento nájom e, v, na priestory v meste, ktoré je veľmi nákladné a drahé, tak sme samozrejme sa zamýšľali nad tým, ako to vyriešiť. E, vybrali sme konzultanta na oblast nehnuteľností, e, prehľadili sme si, urobili sme si prieskom trhu a musím povedať v tejto chvíli, a chcem to povedať tu, a budem naozaj veľmi úprimný, veľmi otvorene vám poviem, že kým sme si urobili ten výber a mali sme na stole nejaký konkrétny návrh a e, komunikovali sme s pani Holmajer, tak e, nám vypršal čas na to, keď sme mohli vypovedať tie staré zmluvy. Tie, ktoré sme zmluvili, zdedili. Takže ten, e, už sme nemohli tie nové zmluvy dať schváliť, nemohol ten proces obhnúť, pretože už bolo neskoro ich vypovedať. A to, prečo sme meškali a nesili, to bolo preto, že sme zle- vyjednávali stále lepšie podmienky, aby sme mohli celú agentúru presťahovať na nové miesto. Takže vo chvíli, keď e, k tomu došlo a nepodarilo sa nám úspešne uzavrieť to vyjednávanie, kde sme vyjednávali 10-ročný nájom v tej novej budeme, tak sme museli nájsť krátkodobé riešenie a to rozhodnutie bolo, keďže sme, samozrejme nám bolo jasné, aké obavy bude mať parlament. A dovolte, aby som na tejto chvíli povedal, že vaše názory plne rešpektujeme a takisto rešpektujeme finančné pravidlá. Preto sme sa rozhodli e, rozdeliť ten náš projekt na také krátkodobé a dlhodobé riešenie, čo sa týka tých kancelárskych priestorov. Krátkodobé riešenie, ktoré sme zvolili a preto sme mali ešte nejaké tie kratšie e, zmluvy Sice ro- to riešenie bolo, že rozšírime tie kancelárie, agentúry v súlade s nárastom počtu zamestnancov, ale iba tie e, podľa tých zmluv, ktoré vypršia do konca roku 2014. Tak, aby sme sa vyhli akýmkoľvek problémom, ak, aby ten proces bol veľmi transparentný výberu nových priestorov. Takže sme vlastne si prenali ďalšie poschodia tejto budovy. Niekedy sme napríklad obsadili poschodie, ktoré niekto iný vy, e, kde sa iná firma treba ktoré bolo uvoľnené. Často stalo sa aj to, že sme prebrali po nich aj napríklad nábytok. Takže naozaj momentálne sme úplne namočkaní v tej budove. V priemere máme o mnoho nižší počet e, metrov štvorcových na zamestnanca, než je štandard a máme všetky tieto, tieto zmluvy nám vlastne dobehnú do roku 2014. Potom sme, sme sa obratili na mm, mm, riaditeľstvo pre, pre e, rozpočet a taktiež sme informovali o tom dlhodobom procese výberu, ktorý, ktorým ten tender, ktorý by mal v dlhodobom hľadisku vyriešiť situáciu potom, čo nám dobehne tá hlavná nájomná zmluva ktorá, a tie ostatné, ktoré platia do roku 2014. Ďalej nám boli adresované otázky na objasnenie, a to dnes ráno, aby sme to objasnili písomne a všetky tieto otázky riadne zodpovieme s tým, že dostanete aj všetky čísla a fakty transparentne, prehľadne, tak aby boli k dispozícii výboru. Dúfam, že som e, využil dobre váš čas, vašu pozornosť. Ďakujem vám za príležitosť vysvetliť túto situáciu. A ešte raz chcem povedať, že kedykoľvek sme pripravení, sme ochotní na, na ktorékoľvek si stretnosti sa zúčastniť a vysvetliť, čo sme urobili a aké sú naše plány. Takže určite nie je našim úmyslom akýmkoľvek spôsobom obchádzať finančné pravidlá alebo robiť niečo, čo by bolo proti duchu či litere nariadenia alebo toho, ako funguje tento výbor. Ďakujem pekne v tejto chvíli za vaše vysvetlenie. To som z toho, čo som pochopila, je, že to krátkodobé riešenie do roka 2014, do konca roka 2014 teda bude fungovať. Je to tak? Teda to krátkodobé riešenie bude do konca roku 2014. Je to tak? Dá sa povedať, že teraz viac menej. Sme už vlastne v čtvrtom kvartále 2013. Sú už nejaké alternatívne budovy, ktoré e, ste navštívili, kde viete, kam sa chcete presťahovať od 1. januára. Prepačte, ešte pani Holmeier, ešte k tomu určite tiež niečo bude chcieť povedať. Takže priestory, kde sa chcete presťahovať, pretože to je ten bežný postup nie ste tu jedna agentúra z dvoch, ale jedna agentúra z, a máme ich ďalších 31. Takže naozaj máme e, e, bohaté skúsenosti s tým, že sa nám agentúry vzťahujú. Takže otázka na vás je, ako je ten proces rozbehnutý a kam ste e, v ňom pokročili. Druhá otázka, ktorá pani Holmajer, respektíve to, čo tu padlo z úst pani Holmajer, bolo, že to znamená, vždy, keď ste v tom, e, v tom na, Eh, keď ste zabrali ďalšie poschodie v tej budove, tak ste vždy vyplatili 110 tisíc eur tomu fantastickému konzultantovi, ktorého ste si najali. Ako je to možné? Eh, prepačte, ja musím za chvíľučku už odbehnúť, odísť na letisko, ale ak tu chcete naozaj budiť dojem, že ste mali secondhandový nábytok, ktorý ste si sami stavovali, tak, zostavovali, tak eh, zmluva pre 30 OBS a do konca roka, prenajem do roku 2014, tam je ten prenajem 400 tisíc eur a náklady na e, prestavbu je 430 tisíc eur. Nábytok 230, e, 213 tisíc za ten rok a pol. Potom ten konzultant za ten 1,5 roka dostal 111 tisíc eur. Plus ešte dodatočnú výplatu. A ok, Vem toho ešte, našťastie, do konca roku 2014 bolo, e, že bolo rozhodnuté, že v prípade, že by sa to už e, ne, ďalej neprenajímalo, nepreným, nepr, neprenajm nepredlžil, tak je tam 65 tisíc líbier pokuty plus M, e, DPH plus ešte nejaké ďalšie profesionálne poplatky, ktoré s tým môžu súvisieť. To je úplne vágne a nech to znamená, ako, ako bude treba. Jasne, vy ste tam mali e, zmluvu o klauzu, o, e, doložku o vypovedaní. Už ste boli u mňa v maji 2012 a ja som vás jednoznačne vyzvala, aby ste nám tie informácie podávali. Všetko z toho, čo ste nám to povedali, absolútne neospravedlňuje to, že v januári, vo februári ste podpísali zmluvy, s tým, že ste vedeli, že nás o tom musíte notifikovať a dali sme vám to aj písomne písomne po tom, čo ste to 5 krát a neviem koľkokrát dostali ústne, tak môžem povedať jasne, že od maja 2012 to viete. Ja budem naozaj šťastná, keď to konečne nám niečo napíšete, ale nikdy som od vás písomne nič nedostal. A uh, teraz vám vypadla tá uh, doložka o vypovedaní zmluvy. Uh, o ktorej ste mali vedieť. V, ma- v polovičke maja. ste ho nevideli a v máli jún, v polovičke júna ste mi hovorili, no to je len do konca júna, prepačte, ja som to prehliadol. Úprimne povedané, takto pracovať sa nedá. A ak toto je dohľad na európskym e, trhom, ak vy dokážete, e, nedokážete plniť pravidlá, dokážete prehliadať takéto veci, tak vám musím povedať, že to musí mať dôsledky. Jednoducho takto sa nedá fungovať a preto môžem povedať, preto som sme kladli naozaj veľmi veľa otázok a naozaj to mm, sledovali. E, Eh, ale potrebujeme finančnú rezervu na to, aby ste nás informali. Tie nájomné zmluvy, ktoré ste uzavreli, naozaj porušujú akékoľvek stropy, ktoré tu máme na prenajom. Takže v tejto chvíli naozaj tie otázky z našej strany budú tvrdé a rozpočtový výbor sa bude musieť rozhodnúť, ako na to zareagujeme. Len jedna otázka, ale tie odpovede sme ešte stále nedostali. Je to tak? Vaše tvrdé otázky? Tvoje dvojetové otázky a e, jednoznačné nepoložené otázky a žiadne odpovede na ne zatiaľ písomne. Je to tak? Áno. Takže myslím, že budeme pokračovať tak, ako to práve Monika navrhla a síce že príjmeme stanovisko a a potom relevantným spôsobom sa to objaví aj v tom rozpočtovom postupe. Monike prajeme šťastnú cestu. A v tejto chvíli na mne už e, nie nič, nezostáva mi nič iné, než vám po tomto nádhernom závere popriať krásny večer. Ďakujem, že ste s nami vydržali až doteraz.